Ďakujeme pekne, pán Koša. A teraz za komisiu sa ujme slova pán komisár Mimica. Vážení členovia Európskeho parlamentu, Minulý rok bol Irsko poslednou krajinou, ktorá podpísala dohovor OSN UNCPR RPD. To znamená, že e, ľudia v Európskej únii, teda všetky členské štáty, naozaj musia e, dostať e, jej požiadavkám. Nemajú sa predpovedať ľudia prostrediu, ide o to, aby sa prostredie prispôsobilo ľuďom. A práve o, tomto, o toto ide aj v tomto akte Európskej únie. Po troch naozaj tvrdých rokoch rokovaní po mm, vyjednávaniach eh, sa vám podarilo dopracovať k dohode eh, s radou na tejto dôležitej mm, legislatívnej práci. A rád by som zablahoželal pánovi Lokegardovi, ako aj pánovi Košovi a pánovi Taylorovi. To, čo máme teraz pred sebou, je naozaj solidný balík, balík, ktorý um, umožní uh, ľuďom s postihnutím lepšie v Európe žiť a lepšie v Európe pracovať. Tento akt o prístupnosti je kľúčovou, um, kľúčovým prvkom našej sociálnej agendy ako komisie. V roku 2015 sme predložili veľmi ambiciózny návrh, ktorý ponúkal uh, koordinovaný celoeurópsky prístup k implementácii dohovorov OSN teda povinnosti z tohto dohovoru vyplývajúcich, uh, pokiaľ ide o prístupnosť a teda museli sme využiť e, e, plne e, náš vnútorný trh. Tento Európsky akt o prístupnosti vytvára najširší trh celosvetovo, pokiaľ je o prístupnosť výrobkov a služieb na zľaké podmienky pre všetkých. Toto bude, z tohto budú benefitovať európske firmy. z lepšíša dostupnosť, mm, aj cenová dostupnosť produktov a služieb. Viac než 80 miliónov ľudí s postihnutím bude mať e, možnosť, a padajú sa aj starší ľudia, majú, budú mať možnosť zúčastňovať sa spoločnosti ako aj trhu práce a za podmienok ako ostatní. Európsky akt o prístupnosti pokrie naozaj e, širokú škálu produktov a služieb, ako napríklad telefóny, počítače, platobné terminály alebo samobslužné terminály, bankové služby, elektronická komunikácia, e, vrátanie čísla 112 núdzového volania, prístup k audiovizuálnym mediálnym službám, k e-knihám, e-obchodu a k ďalším prvkom, niektorým prvkom no, dopravných služieb. To sú naozaj kľúčové produkty, kľúčové služby v každodennom živote ľudí. A e, čoraz viac ich zasahuje digitalizácia. A práve z uvedených dôvodov Európsky akt o prístupnosti bude príspevkom k implementácii Európskeho piliera sociálnych služieb, teda princípu začlenenia ľudí s postihnutím, princípu inklúzie. My naše pravidlá upravujeme tak, aby obstáli do budúcna, tak, aby digitálna revolúcia bola aj s tým katalizátorom sociálnej inklúzie a aby nikto nebol ponechaný na pospas. Európsky akt o prístupnosti je potrebné vnímať v synergii s ďalšími dôležitými nástrojmi Európskej únie. Napríklad E, smernice o, o verejnom obstarávaní alebo kódex elektronickej komunikácie, kde prístupnosť e, je uvádzaná ako povinnosť. Európsky akt o prístupnosti zjednoduší implementáciu e, týchto legislatívnych aktov. Dovolte mi zdôrazniť na záver, že dopad tohto európskeho aktu e, zachádza nad rámec e, striktného e, pola pôsobnosti, pretože tieto požiadavky prístupnosti mali byť istou inšpiráciou pre iné sektory a samozrejme aj pre iné regióny sveta. Európa búra hranice, hranice medzi ľuďmi, medzi národmi, medzi ľuďmi. Takže e, buďme e, vodcami aj e, pokiaľ ide o prekonávanie bariér v ceste k plnému začleneniu ľudí s postihnutím spoločnosti a na trhu práce. Počítam s vami všetkými, že podporíte tento akt, ktorý naozaj zmení životy miliónov európskych občanov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme, pán komisár Mimica. A teraz v mene výboru pre kultúru e, dostáva slovo pani Ward. Viac než 100 miliónov ľudí s postihnutím žije v Európskej únii. Toto je číslo, ktoré sa zrejme navýši až na 120 v roku 2020. E, ľudia s postihnutím v Európe často majú problémy v prístupe k základným produktom a službám e, za rovnaký podmienok ako ostatní. To znamená každodennú exkluziu zo spoločnosti a z využívania základných tovarov a služieb. To je vec, ktorú ostatní väčšina považuje za e, samozrejmu, napríklad ísť do banky, vybrať peniaze z bankomatu, e, vojsť do školy, e, knižnice, e, divadla, e, používanie metra, kupovanie lístku a tak ďalej. Naozaj e, sa musíme zapojiť e, do konstatácií s komunitou postihnutých. Musíme naozaj poznať ich potreby, eh, vyplývajúce z každodenných skúseností, aby eh, nikto nebol ponechaný na pospas eh, akékoľvek oblasti spoločnosti. O tomto ide v podpore, o tomto je podpora. A ja viem, že komunita osôb s postihnutých bude čakať, že pozitívne odhlasujeme túto správu a nesmieme ich pritom sklamať. Ďakujem. Ďakujeme pekne, Julie. A teraz dostáva slovo v mene výboru FAM. Pani Estera Sferagut, na minútu, nech sa páči. E Nemáme ju tu, takže pôjdeme k ďalšiemu ročníkovi, ktorým je v mene výboru Pety. Pani Kuneva, nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. 6 rokov už uplynulo od kedy komisia avizovala, že pripravuje smernicu o prístupnosti. A teraz, teraz ide teda o to, aby sme hlasovali, ale je vo veľmi oslabenej forme, pretože hlasy ľudí s postihnutým, postihnutým tie žiaľ neboli vypočuté. My sme sa snažili zaintegrovať do textu stovkami pozmacích návrhov návrhy, e, postihnutých, ale konzervatívci v tomto parlamente hlasovali proti. Takže sa nám nepodarilo dopracovať e, k skutočne e, bezbariérovej oblasti pokiaľ ide o pole pôsobnosti tejto smernice. A najhoršie na tom to, že potrvá ešte minimálne 6 rokov, kým sa bude naozaj tá smernica aj transponovať, kým sa bude naozaj implementovať. Čiže je to naozaj úražka, úražka pre ľudí s postihnutím. Chcem však povedať, že e, rešpektujeme týchto ľudí a preto aj naďalej budeme v našom boji pokračovať v boji za práva ľudí s postihnutím, kým e, neprekonáme všetky prekážky. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. A teraz e, v mene politických skupín ako prvý vystúpi pán Šváb. Nech sa páči pán Šváb za EPP. Máte dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Ja sa tiež teším, že sa podarilo E, dostať e, cezhranične e, požiadavkám o bezbariérovosť, pretože mm, máme ľudí 80 tisíc s postihnutím v Európe, menej či viac závažným a naozaj im musíme umožniť fungovať bezbariérovo, cezhranične, e, čo samozrejme zlepší ich možnosť poznať Európu a teda mm, vytvoriť nejaké podmienky pre všetkých poskytovateľov infraštruktúr. A ja si myslím, že ten rámec, ktorý tu vytvárame, tak e, takto vychádzame práve v ústretí týmto ľuďom a zároveň, a to je to pozitívne, popri tomuto sociálnemu úspechu. Popri tomto sociálnom úspechu máme aj hospodársky stimul pre ďalšie investície. Napriek tomu je podľa mňa opodstatnené, že najmenšie firmy nie sú e, v oblasti pôsobnosti, pretože pre ne by naozaj niektoré investície možno zachádzali nad rámec e, realistického a tiež sa podarilo e, my sme chceli teda, aby e, tam bolo aj prostredie stavebné, bohužiaľ ho tam nemáme do takej miery, ako sme si to e, želali. E, snáď nový parlament sa o to pokusí. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Sehnalová. Nech sa páči, máte dve minúty v mene skupiny SAD. Ďakujem za slovo, pán komisár, kolegyne, kolegovia, prístupnosť bežných služieb a tovarov, ktoré väčšina spoločnosti považuje za samozrejme, pre niekoho môže každý jeden deň znamenať neprekonateľnú životnú prekážku, Komunita 80 miliónov osôb s postihnutím, preto oprávnenie od tohto predpisu očakávala um, veľa. Európsky akt o prístupnosti nemal ústlané na rúžiach od začiatku. Viac ako 10 rokov trvalo predstavenie návrhu e, k tomu ďalšie 4 roky intenzívneho vyjednávania. na no výsledok podľa mňa sme zostali len tak na pol ceste niektoré veci sa pod, podarili a za to by som chcela kolegom v parlamente poďakovať, hlavne v digitálnej oblasti. Bude znamenať akta v oblasti telekomunikácie platobných služieb, v prípade poči- používania počítačov a plnohodnotné zapojenie do spoločnosti, však znamená hlavne prístupnú mobilitu, možnosť pohybovať sa bez obmedzenia, cestovať hromadnou dopravou, ešte banku obchod. No a tu Európsky akta o prístupnosti ostal ďaleko za očakávaním. Európsky akta, Európska únia býva často kritizovaná občanmi, že robí rozhodnutia, ktoré sú otrhnuté od reality, ale členské štáty chladnokrvne prestupovali k tomuto aktu v zmysle toho, aby to nebolo veľmi drahé a úplne v rozpore s záväzkami, ku ktorým sa otázkam prístupnosti predtým prihlásili. Ja však verím tomu, že nie všetko sa dá vyjadriť jednoduchými číslami. Pre nás, pre sociálnych demokratov, je využívanie tohoto služieb bežnými občanmi bez rozdielu základným ľudským právom a predpokladom pre plnohodnotné zapojenie do spoločnosti. Boj za práva slabších, osôb s postihnutým seniorov, všetkých, ktorí nestoja na rovnakej štartovacej čiare, preto pre nás dneškom ani zďaleka neskončil. Ďakujem pekne, Olga. Teraz mene skupiny EKR dostáva slovo pani Žitňanská. Nech sa páči, máte minútu. Pekne, pán predsedajúci

už veľmi dlho čakalo na tento veľmi potrebný akt. Ja by som na začiatku chcel poďakovať spravodajcovi a chcel by som povedať, že tento akt je mm, veľmi potrebný aj preto, pretože zjednodušený prístup pre ľudí s postihnutím aj starších občanov tak tovarná službám je prvý krok No a táto smernica, tento dokument nedosiahol samozrejme všetko, čo sme očakávali. Veľmi veľa vecí ostalo otvorených, čo sa týka životného eh, prostredia, niektorých ďalších vecí, ktoré sú potrebné, ale je to začiatok eh, toho procesu a začiatok preto, aby sme ukázali, že aj Európsky parlament chápe potreby občanov a, a chápe potrebu toho, aby sme zostali inkluzívnou spoločnosťou pre všetkých. Ďakujem pekne. A teraz prechádzame k ďalším rečníkom. Ako prvý dostáva slovo pán Koch na 1,5 minúty. Vážené kolegyne a kolegovia, keď som pred 25 rokmi začal s mojou prácou v Európskom parlamente, tak ľudia s, osobi- s mimoriadnými potrebami, alebo inak povedané ľudia s postihnutím, nehrali žiadnu úlohu. Boli úplne neviditeľný a to spočívalo aj v tom, že tu neboli žiadne snahy o budovanie sociálneho piliera. Tento nedostatok je už prekonaný. Kvôli starnutiu spoločnosti sa predpokladá, že v roku 2020 približne 120 miliónov ľudí v EÚ bude žiť s viacnásobným alebo ľahkým postihnutím. No, táto správa sa týka nás všetkých, nielen tých 80 miliónov Európanov s postihnutím. Pre vlastne druhy dopravy. Už existujú predpisy o prístupnosti a pomoc pre ľudí s obmedzenou mobilitou. Nové pravidlá ich doplňajú. No a to vítam. Existuje veľká potreba na toto doplnenie napríklad kvôli tomu, že interaktívne samoobslužné terminály na letiskách, železničných staniciach alebo autobusových staniciach nie sú bezbariérové a to sa týka aj sprístupňovanie informácií eh, v reálnom čase. <clears throat> Ja sa teším z našej stratégie z toho, že človek s postihnutím, tak ako každý, každý iný môže používať eh, núcovú linku 112. Tento krok je krokom správnym smerom tak, aby sme zaistili rovnocenný život pre všetkých a je to úloha, ktorej sa aj v budúcnosti budeme musieť venovať eh, všetci spoločne. A to nehovorím len ako spoluzakladateľ e, spoluzakladateľ medzi skupiny pre ľudí s postihnutím, ale aj z čistého presvedčenia. Ďakujem pekne. Pán Koch, slovo dostáva pán Danty na jednu minútu. Vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia, Európsky akt o prístupnosti e, prinesie hmatateľný prínos pre 80 miliónov postihnutých v Európe alebo ľudí, ktorí majú nejaké funkčné obmedzenie počítače, mobily, bankové služby, to všetko malo rešpektovať požiadavku na prístupnosť. Tieto požiadavky mali byť harmonizované v celej Európe. V prípade online nákupov, v prípade bankových služieb alebo jednotnej núdzovej linky všade budú zaistené podmienky pre prístup pre eh, všetkých eh, situácií. Pochopiteľne veľmi dlho trvalo, kým sa prijali tieto normy. No a v tomto zmysle postoj parlamentu bude určite lepšie ako to, čo bolo výsledkom trialógu. Ale smernica o prístupnosti potvrdzuje, že môže existovať Európa, ktorá bude spravedlivejšia a ktorá zaistí základné práva osôb, ktoré potrebujú ochranu. Ďakujem pekne, pán Danty. A slovo dostáva pani Pietikiny na minútu a pol. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Toto je skutočne dôležitý krok po desiatich rokoch rokovaní, po desiatich rokoch boja za ľudské práva, základné práva, za práva sú s postihnutím, sú tiež základné práva, ale je to len prvý krok. My musíme vytvoriť prostredie, ktoré bude inkluzívne, to znamená aj stavebníctvo, všetky stavebníctvo budovy, všetky produkty a aj digitálne prostredie, digitálne e, služby, tie môžu diskriminovať skutočne veľkú časť populácie aj pre ľudí s postihnutím, a pre starších digitalizácia môže byť diskriminačná. No a preto by mal byť dôležitým krokom, ako rôzne užívateľské skupiny dokážeme zapojiť do navrhovania produktov a služieb do procesa návrhov tvorby musí byť integratívny bez ohľadu na to, či sa jedná o sluchové, zrakové postihnutie, obmedzenia mobility, pamäte alebo kognitívnych schopností. My to dlžíme všetkým ľuďom a my musíme byť v tejto oblasti priekopníkom a byť odvážni. Teraz spontánne prejavy. Kolegyňa Stevenson ako prvá, nech sa páči. Vážené kolegyne a kolegovia, 80 miliónov ľudí s postihnutím žije v Európskej únii. Tento návrh je dobrým návrhom pre všetkých ľudí s postihnutím. Budú mať možnosť prístupnosti k výrobkom a službám. Zatiaľ to ešte nepostačuje. Keď sa pozrieme na Spojené štáty, tak stále zaostávame. Pokiaľ ide o všetky oblasti, konkrétne existuje americký akt pre e, osoby s postihnutím a to bola naozaj veľká kultúrna zmena. Všetky podniky, všetky inštitúcie považujú túto prístupnosť ako šancu, nie ako povinnosť. V Európe to zatiaľ tak ešte nie je. A preto ľudia s postihnutím ešte majú pred sebou ďalšie prekážky a z toho dôvodu sa neurobilo všetko, čo sa malo urobiť. Ďakujeme. Pane Trič, jedna minúta. Áno, iste musíme zlepšiť prístupnosť výrobkov a služie pre ľudí s postihnutím. No, ale som zvedavý, či takáto legislatíva je vždy odpoveďou. Ja si myslím, že výrobcovia, spoločnosti by sa mali priblížiť eh, ku zákazníkovi. To bola účinnejšia cesta. Pán komisár povedal, že ukáže budúcnosť. Ja si myslím, že áno, je to možné. Možno to bude myšlienka. Nemyslím si, že sa to dá tak ľahko urobiť. Ak e, sa budete orientovať na budúcnosť a nebude sa dívať na to, že potrebné, aby reagoval obchod. Áno, v každom prípade prístupnosť výrobkov a služieb súhlasím. Kolega Marias, jedna minúta, prosím. Ďakujem pekne. Ako sme už počuli, v Európe máme 80 miliónov ľudí s postihnutím. Žiaľ a ďalších 50 miliónov ľudí, ktorí e, sú už veľmi starí, takže treba uskutočniť opatrenia, aby u služieb a v prípade výrobkov bola naozaj sná bezbariérovosť, aby, bol prístupnosť, aby bola prístupnosť k službám a produktom títo ľudia majú ťažkosti zúčastňovať sa e, života a preto sú potrebné opatrenia. Počúvame veľa sťažností, pán komisár. Tisícky občanov Európskej únie nám podalo tieto, žiad- tieto sťažnosti. Potrebujeme túto úpravu. Je dôležité, aby bola úprava v prospech bezbariérovosti. To musí byť e, kritérium. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pán komisár. Chcem poblahoželať nášmu kolegovi Lekegardovi pretože vzhľadom na reštektívny postoj rady prispel k dosiahnutiu podľa možnosti najlepšieho výsledku. Ide viac ako 100 miliónov Európanov, ktorí trpia po istým typom postihnutia. Nová smernica zabezpečí, že v celej Európskej únie sa budú plniť požiadavky vyplývajúce e, z e, dohovoru Organizácie spojených národov, postihnutí postihnutých, zlepšiť, zlepšili by sa mali bankové terminály, elektronické knihy a podobne. Ďalším veľkým výdobytkom je poskytovanie služieb e, linky 112 pre postihnutých a stále nám ešte chýba napríklad poskytovanie turistických služieb ja dúfam, že sa táto situácia zlepší, aby sme mali vedúcu úlohu pri ochrane ľudí s postihnutím. To bolo posledné vystúpenie. A teraz poprosím pana komisára Mimicu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážení členovia Európskeho parlamentu. Prešli sme dlhou cestou, aby sme dosiahli tento výsledok. A naše rokovania, práca boli veľmi intenzívne. Všetci sme ukázali ochotu a pružnosť, aby sme dosiali tento výsledok. Mnohí z vás by si boli želali ešte viac oblastí pokrytých, viac ambícií e, v určitých bodoch, ale návrh komisie bol ambiciózny. Takže ja chápem isté vaše obavy v tejto súvislosti ale niekedy perfektnosť je nepriateľom toho dobrého. Musíme sa pozrieť na ten podstatný pokrok, ktorý sme urobili a ktorom budeme pokračovať aj ďalej. Prístupnosť mnohých každodenných výrobkov a služie bude k dispozícii každému v každodennom živote. Každý by e, mal mať osoch z tejto digitálnej revolúcie. Nikoho by sme nemali vynechať, keďže naša spoločnosť sa mení. Vážení členovia Európskeho parlamentu, tieto zmeny požiadaviek na prísnosť výrobkov a služieb sú dobré a sú zjavne potrebné. A ľudia, čo skoro povedia, prečo sme ich už teraz nedosiahli, prečo ich teda nemáme. Takže prosím vás, podporte tento zákon o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb. Ďakujeme a teraz má e, slovo spravodajca pán e, Lkegaard. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa zúčastnili tejto rozprave a ktorí intenzívne načúvali tieto rokovania sa ťahli dlhé roky a preto veľmi rád e, počúvam hodnotenie tohto výsledku. Viete, e, pohár je vždy buď napol prázdny alebo napol plný a niektorí vidia iba e, úplne plný pohár, ako napríklad pán komisár Mimica. Ja si myslím, že je to naozaj dobrý výsledok a e, keďže niekedy hovoríme, že E, e, perfektnosť je nepriateľom dobrého, no snáď. Ale vymanili sme sa zo stagnácie v tejto oblasti. Táto stagnácia trvala 10 ročia. E, my sme boli ochotní už pred desiatimi rokmi dať ľuďom s postihnutím miesto v spoločnosti, tak naozaj by sme sa mali tešiť z toho, že títo ľudia sa stali súčasťou spoločnosti. Môžeme 80 miliónom ľudí poskytnúť e, dôstojný každodenný život, keď hovoríme o výrobkoch a službách. Niektorí by si boli um, želali viac. Možno aj ja, ale aj tak som hrdý na to, čo sme dosiahli členské krajiny načúvajú takisto a že sa ukáže ochota aj na strane komisie. Chcem sa poďakovať za tento v skutku dobrý výsledok. Ďakujeme pekne. Áno, ďakujem. Blahoželáme k vašej práci. Tým končíme našu rozpravu. Ďakujeme pánovi komisárovi Mimicovi za to, že bol medzi nami. Hlasovanie prebehne zajtra. A dnes teraz máme prehlásenie rady, vyhlásenie rady a komisie na liehavosť vypracovania čiernej listiny EU tretich krajín v súlade so smernicou boji proti praniu špinavých peňazí. Vítam pani komisárku Jourovú a dávam e, slovo za radu pani e, ministerke Čot. Vážený pán predseda, poslankyne, poslanci, v prvom rade by som sa chcela poďakovať predsedovi, predsedovi Tajanimu, which the council received no. Just a minute. Prepašte, minútku potrebujeme, aby sme našli správny dokument. Yes, yes, yes, I know it. Sorry, sorry. Sorry. non non non non thank you for the presidency asta okay sorry for this Prepačte, malé technické problémy. Tiež vážený pán predseda, vážené poslankyne, poslanci, pani komisárka, ďakujeme, že ste pozvali predsedníctvo, aby prispelo do tejto rozpravy. Na úvod chcem veľmi jasne povedať, že rada chce prispieť k boju proti praniu špinavých peňazí a proti financovaniu terorizmu. E, toto, o tomto nie je pochyb. Predsedníctvo aj rada ako celok e, súhlasí s tým, že to je naliehavý problém a preto chceme e, prispieť spolu s parlamentom a komisiou k riešeniu tejto problematiky. Spoločne tri inštitúcie spolupracujeme um, už niekoľko rokov v spoločnom úsilí vytvoriť uh, efektívny režim uh, boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Ehm, v roku 2019 došlo k eh, pozmeneniu smernice o braniu prvých peňazí. Eh, toto je teda výsledok našej veľmi dobrej spolupráce. Samozrejme, že je potrebný ešte ďalší pokrok v tomto spoločnom boji. Čiže pozrime sa priamo rovno na vec. Rada bola proti delegovanému aktu komisie z kde sa identifikovali e, krajiny e, vysoko rizikované. E, toto rozhodnutie namietať neznamená, že by sme nepovažovali tento zoznam za napomocný. Nie, ale na to, aby sme dosiahli plný dopad tohto nástroja, aby nás nástroj bol kvalitný, na to je potrebné túto čiernu listinu uviezť do života riadným spôsobom. Toto sme uviedli v našom vyhlásení rady. Sme presvedčení, že na vytvorenie silného a účinného nástroja návrh komisie musí vzniknúť transparentným spôsobom, takým, aby krajiny, eh, ktorých sa to týka, mohli prijať potrebné kroky. Preto rada vyzýva k vypracovaniu žiadnej listiny, samozrejme v súlade s 5. smernicou o boji proti praniu špinavých peňazí, tak aby sme naozaj posilnili boj proti eh, praniu špinavých peňazí a proti financovaniu terorizmu. Eh, chceme podporovať existujúcu spoluprácu medzi inštitúciami aby nám na tom záleží. Eh, dokonca dochádza k pohybom aj na ďalších frontoch, pokiaľ ide o boj proti praniu špinavých eh, peňazí a proti financovaniu terorizmu. A ja dúfam, že sa nám podarí dopracovať eh, k eh, uzavretiu rokovaní o dôležitých tej legislatíve v tejto súvislosti, kde Európsky systém finančného dohľadu, teda celý tento balík. Členské štáty, rovnako ako Európsky parlament, pripisujú veľký význam tejto problematike. Rada sa na decembrovej schôdzi dohodla, že je potrebné prijať akčný plán o boji proti bačbených peňazí, tak aby sme naozaj vylepšili existujúci systém a monitorujeme na tomto fronte všetky vývojové trendy. Vážené dámy, vážení páni, teším sa na vaše názory, ako aj na názory komisie, že si ich vypočujem a ešte raz opakujem, že chceme na vypracovaní novej čiernej listiny s vami úzko spolupracovať. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme pekne. Takže ide o o boji proti peňazí. A v mene rady dávam slovo pani Čiot. Prepáčte, prosím, samozrejme, že v mene komisie vystúpi teraz pani komisárka Jourová. Nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, dámy a páni, vítame rozpravu o tejto dôležitej téme. Chcem sa poďakovať rade, že oni to vnímajú ako naliehavé. Po každom teroristickom útoku mm, počúvame náruživé prejavy o tom, ako efektívne zakročiť proti teroristom po každom bankovom škandále. Mm, zase ďalšie krásne prejavy o tom, že musíme ozdraviť náš finančný sektor. A o toto sa pokúšame aj prostredníctvom tohto zoznamu. A o to sme sa pokúsili, vychádzajúc z metodiky, ktorá bola predmetom konzultácie a schvalovania transparentným spôsobom. A práve preto by som na úvod chcela vyjadriť polutovanie nad tým, že rada tento zoznam odmietla pretože keby sme takúto čiernu listinu mali, mali by sme možnosť spustiť tento efektívny boj v zásade okamžite. Ako iste viete, Junckerová komisia a ja osobne sme sa tejto témy urobili jednu z priorít v našom funkčnom období. A vždy som cítila veľmi silnú podporu z vašej strany Ehm, mnohí z vás tu aj sedia, ktorí ma podporovali. Ehm, potom došlo k viacerým dojdským útokom v EÚ a prebehlo viacero škandálov prania špinavých peňazí. Videli sme, ako organizovaní kriminálnici náš finančný systém zneužívali, zneužívajú. Ehm, preto sme neochvejne pracovali spolu s vami, aby sme chránili naše spoločnosti pred týmto finančným e, zločinom, e, ktorý je veľmi škodlivý. Dvakrát sme aktualizovali smernicu o boji praniu špinavých peňazí, e, tiež ste prijali text o kriminalizácii prania špinavých peňazí a sme sa dohodli o novej smernici o využívaní finančných informácií zo strany orgánov činných trestnom konaní. A tento týždeň vstupujeme do záverečnej fázy rokovaní o Európskom bankovom dohľade, e, teda vytvorení tohto orgánu, aby finančný sektor podliehal dohľadu hľadiska e, prania špinavých peňazí. Čiže budeme dohľad na to, aby všetky tieto pravidlá boli teraz náležite uplatňované po celom území EÚ. Eh, spomínaný dokument, eh, delegovaný akt, ktorý prijala komisia vo februári s cieľom identifikovať eh, určité rizikové oblasti, iba zapadá do celého tohto kontextu snahy chrániť náš finančný systém pred rizikami špinavých peňazí a financovania teroristických aktivít. Bohužiaľ, toto opatrenie do účinnosť nenadobudne a to z dôvodov, ktoré som už uviedla. Rada využila svoje právo, predložila námietku 7. marca, námietku voči tomuto delegovanému aktu. Ako som už povedala, som sklamaná rozhodnutím rady a mrzí ma, že táto otázka nebola v rade na politické úrovni prediskutovaná ani e, zo strany ministrov vnútra a spravodlivosti minulý týždeň, ani ministrami financií na ECOFINE dnes. 5. smernici o boji proti praniu peňazí Európsky parlament a Rada spoločne pred rozhodnutie posilniť e, pravidlá, pokiaľ ide o tretie krajiny, e, teda išlo o legálne kritéria, e, Task Force Financial Action. Komisia pripisuje multilateralizmu vysoký význam a táto Task Force zohrávať dôležitú úlohu. Sme aktívnou e, zložkou, zakladajúcim členom tejto task force a e, preto musíme e, sa plne podielať na jej činnosti. Zároveň je potrebné, aby sme prijeli ďalšie kroky na ochranu integrity finančného systému EÚ na základe kritérií stanovených v našich pravidlách boja proti praniu špinavých peňazí, teda opatrenia due diligence v svetle skúseností vrátane skúseností eh, z škandálu Panama Papers eh, sme sa rozhodli, že zmeníme pravidlá transparentnosti, pokiaľ ide o vlastnícke štruktúry príjemcov, čo zachádza nad rámec pravidel tejto task force. Eh, takže už nemôžeme iba replikovať e, zoznam, e, ktorý vypracovala táto task force. Podľa súčasných pravidiel musíme vytvoriť vlastné autonómne vyhodnotenie musíme ho realizovať. A aby sme pripravili prvý autonómny zoznam, komisia vyhodnotila veľmi pozorne, vychádzajúc z pevnej metodiky spolu s expertami členských štátov. Aj členské štáty boli konzultované, pokiaľ ide o samotnú metodiku, ktorá ide v ruka v ruke s kritériami stanovenými v smernici komisia. Bola tiež v kontakte s tretimi krajinami, s tými dotknutými hneď po tom, čo kolegium komisárov predbežné zistenia 23. januára 2019 schválilo. Takže plne dodržali právo tretej krajiny na vypočutie. Komisia trvá na svojom vyhodnotení a preto budeme naďalej v kontakte s tými krajinami, ktoré sú dotknuté a naďalej budeme ich vyzývať, aby riešili nedostatky v oblasti predchádzania, a praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. My neuvádzame, nevytvorili sme zoznam samoučelne, ale kvôli tomu, aby sme sa snažili eh, riešiť eh, problémy. No, čo sa týka ďalších krokov, ja budem veľmi rada spolupracovať s vami a s radou na politickej úrovni, na to, aby sme hovorili o ceste vpred. Našim cieľom je plniť eh, právne povinnosti v súlade so smernicou o praní špinavých peňazí. Je to spojenou s odpovednosťou inštitúcií EÚ chrániť občanov a finančné systémy proti hrozbám, proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. No a čo sa týka časového harmonogramu, tak dajte mi čas na to, aby som finalizovala ten zoznam ešte počas tohto mandátu. Chcem ukončiť tento mandát s čistým stolom a na to ešte raz musím zdôrazniť, že sa spolieham na vašu podporu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani komisárke. No a slovo teraz dostanú rečníci v mene politických skupín. Za skupinu EPP dostane slovo na dve minúty pán Ferber. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani komisárka, pani ministerka. Myslím, že všetci sa zhodneme na tom, že v boji proti praniu špinavých peňazí potrebujeme čierny zoznam, ktorý, ktorý bude účinný a dôveryhodní. No, v eh, hre posledného zoznamu sme aj my ako Európsky eh, parlament odmietli už delegované akty, no a ja už a eh, mne už je komisie trochu ľúto, pretože my neustále opakujeme, že nestačí mať len alebo kopírovať zoznam Financial Task Force, ale vykonať vlastné analýzy. A to sme my neustále žiadali. Zoznam istotne nie je dokonalý, dá sa položiť otázka, prečo krajina ako Rusko ešte nie je na, tej, na tomto zozname. No, samozrejme, rada ma tiež uviedla niektoré procedurálne body, ktoré sa dajú prekonať, keď budeme spolu viesť dialog. No a ja si myslím, že dôvodom pre odmietnutie zoznamu rady nebol formálny, ale že kvôli tomu, že obsahoval niektoré pochybné veci. No a hovorilo sa o tom, že tento alebo niektoré iné členské štáty nemôžu byť zoznam, pretože tu dôležitý spojeniec. Ak pôjdeme touto cestou, tak zoznam príde svojou dôveryhodnosť, pretože bude jasné, že stačí, ak bude štát pekne lobovať a potom nebude zaznamená. No a keď sa to rozšíri, tak tento zoznam bude bezzubým tigrom. To nemôže byť našim cieľom, pretože my chceme zaistiť, že európsky finančný ses, e, e, sektor nebo slúži financovaniu terorizmu, praniu špinavých peňazí alebo e, organiza- organizovanému zločinu. Eh, nesedí to spolu na jednej strane eh, nová, nový bankový dozor a, a nové kompetencie a na druhej strane necháte otvorené dvere, dvore, preto, dvere, pretože sa nedohodneme na zozname. Ja vyzývam komisiu, aby čo najrychlejšie predložila návrh, no a vyzývam radu, aby tento zoznam potom aj schválila. Ďakujem veľmi pekne. A mene eh, socialistov a demokratov dostáva slovo pani Gomez. Ďakujem pekne, pán, vážený, vážená pani komisárka. Máme tu strategické porovnania proti praniu špinavých peňazí a daňovým únikom. No a je teda dôležité, aby sme tiež zohľadnili hodnotenia na no čo robí parlament v rámci smernice proti praniu špinavých peňazí a ďalším fenoménom treba bojovať proti daňovej kriminalite Komisia toto pochopila, parlament zatlieskal a rada to zničila. Ešte raz, bola to nedostatočná transparentnosť, nie je tu vôľa postupovať proti organizovanému zločinu, aj terorizmu blokujú to členské štáty. Je, ide to teda proti našej spoločnej bezpečnosti a nemôžeme hovoriť, či sa to môže Brusel. Nie, Brusel to nie je. Kto tu robí tie prekažky, kto je populistický, kto vlastne nespojujú zodpovednosť voči občanom. Je to rada, je to každá jednotlivá vláda členských krajín, ktorá kvôli svojim vlastným záujmom, či už sú osobné, či pretože chcú chrániť Trumpovú administratívu alebo Saudskú Arábiu. Ja vám, pani komisárka, pretože ste veľmi uh, uh, ste veľmi odolná, máte našu podporu. Ďakujem pekne. A teraz menej skupiny Karpan a paket Európa chce vytvoriť nový zoznam daňových rajov. Našťastie si komisia dobro, odvedla dobrú, svoju, dobrú prácu. Musí to ísť lepšie ale parlamenta. A týchto dvoch zoznamoch a tiež vytvoril svoj vlastný zoznam na no ABS. K, k metódy sa tam dostalo a dostala Belgická menšina komisia nekonala dobrá, ale teraz bol vytvorený nový e, zoznam krajiny ako Panama, ostatné neznášať sankcie, ale európske banky, transakcie, e, na ktorých sa podielajú aj ľudia z týchto krajín mimo podľa osobitnej kontrole. A myslím, že to je dôležité v boji proti daňovým podvodom. A my podporujeme tento boj. boj. Naša strana sa za toto zasadzuje a my ten boj podporíme. Ďakujem veľmi pekne. A teraz v mene skupiny liberálov a demokratov dostáva slovo pán Torvalds na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, ja som si prečítal tento zoznam. Je to skutočne veľmi e, zaujímavé. No a prečo? Pretože tieto momenty, keď eh, s kolegami o tomto hovoríme. No a už 6 rokov sa týmto zaoberáme. To zoznam bol, existovalo viacero zoznamov. A nikdy sme sa mm, zorganizovali poriadne. No a teraz sa ja si čítam tam tento zoznam, prečo niektoré krajiny sú tam, pre niektoré nie, tak som stále prekvapený Zaznamenali sme veľa finančných škandálov. Je to neustále ten istý model dokola. Je to spojené a točí sa to okolo Ruska, takže možno ľudia, ktorí napísali tento zoznam, možno nepoznajú dobre ruský systém, ale ja som tam strávil 6 rokov a ja som veľmi znepokojený, že neberieme tento problém trochu vážnejšie a serióznejšie. Stále tu organizovaný eh, podvod eh, z Ruska. To znamená, že eh, kradnú sa, miznú peniaze a keď sa na to pozrite, je tam táto červená niť vo všetkých finančných škandáloch. No a ja vidím, že Rusko na tomto zozname neuvedené znamená to, že skutočne ste nad tým nerozmýšľali peniaze sa vždy vráti, ale problém je že tá, tá, tá skutočnosť, že nevenujeme pozornosť tomu, čo sa deje v Rusku a že občania nám nedôverujú. My musíme získať opäť dôveru občanov, ako na medzinárodnej scéne. Je dôležité, aby občania pochopili, aby nám verili, že skutočne bojujeme proti praniu špinavých peňazí a že sme proti daňovým rajom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. V mene skupiny Zelených na 1,5 minúty dostal slovo pán Gigol. Nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. No a či sa tu stalo v posledných rokoch, to je fraška, treba to povedať. My sme, eh, rade, my sme sa dohodli na metodike, komisia na to poukázala. Eh, dlhé mesiace neboli žiadne metodické námietky. No a keď eh, pomaly sa zverejňoval zoznam tak boli masívne intervencie s panami z príslušných amerických jurisdikcií a tiež zo Saudskej Arábie. A zrazu e, sa objavila kritika metódy. Nie je to vôbec dôveryhodné ani doteraz, ani jedno hodnotenie komisie. Členské štáty nekritizovali, namiesto toho vyškrtnú tento nástroj lebo proti pratím špinavých peňazí. No a otázka je, ako budeme pokračovať. A ja chcem povedať, nepolavujme teraz. Komisia poukázala na to pre dôležité krajiny, a to previer, previerka nie je uzatvorená pre Rusko, Azerbajdžan, pre Spojené arabské emiráty, pre krajiny, kde sme videli, že existujú obrovské problémy. Takže celkom jednoznačne nemôžeme polaviť kontroly musia bežať ďalej, nepotrebujeme kratší zoznam, ktorý bude nejaký očistený o problematické štáty, ale potrebujeme ambicioznejší e, zoznam, prísnejší zoznam. No a komisia mala svoje, e, svoje hodnotenia e, zverejniť. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. A teraz má slovo pán Metkáci na minútu. Máme pred sebou jeden z najintenzívnejších eh, prípadov pôsobenia veľkého lobingu. Ja si myslím, že zďaleka tu nemáme perfektný eh, príklad, teda toto eh, vypracovanie čiernej listiny. Námi Namietky rady sú politického charakteru. Mám veľké obavy, že konkrétne napríklad um, Saudská Arábia, teda toto ponímanie Saudskej Arábie a uh, Spojených štátov, to, čo naozaj potrebujeme, tak je teda čierna listina, ale potrebujeme mechanizmus, kde, e, ktorý bude bojovať e, proti e, lobbingu, teda proti tomu lobbingovému procesu. Ďakujeme pekne. A, a za EFFT má slovo pán Koburn. Ďakujem, pán predsedajú. Áno, s týmto praním špinavých peňazí sa to zdá byť určitá posadnutosť. Niektorí e, múdri vždy vymyslia, ako uskutočňovať e, toto pranie špinavých peňazí. Ale ja si myslím, že je dôležité podporovať práve podnikanie. Podnikatelia musia vytvárať pracovné miesta a bohatstvo. Máme nízku e, nezamestnanosť e, vo Veľkej Británii. Porovnajme si to s Francúzskom alebo Talianskom, tam je to naozaj viac dobré. Je, ja si myslím, nemáme zvyšovať administratívne prekážky. To bude ďaleko užitočnejšie pre občanov Európskej únie. Nie, predsa netreba závidieť úspech podnikateľov, pretože tí práve pomáhajú tým nezamestnaným. Európska investičná banka bude mať imunitu v Spojenom kráľovstve dokonca po Brexite. Viete, to je tak jedno pravidlo pre EÚ a iné pravidlo pre ostatných. A teraz pán Borgecio. Ďakujem pekne. Toto je v skutku veľmi pôsobivé divadlo, táto hra medzi krajinami. Je to niečo ako kartová hra, kde sa každý snaží niečo blufovať a ukazovať a poukazovať na to, ako nejasne postupujú európske inštitúcie v takej dôležitej veci. Vám pripomínam napríklad ako naše e, výbory e, načúvali predsedničku Ženevskej pracovnej skupiny, ktorá sa zaberá práve drogami a tá povedala, že práve sa prepierajú peniaze v oficiálnych bankách. Takže je tu problematika rôznych offshoreových rajov. Ako môže Európska únia príjmať jasné opatrenia proti krajinám, ktoré vlastne súhlasia s praním špinavých peňazí? E, to je teda hlavný problém. Ja by som chcel upozorniť pani komisárku, že piata smernica hovorí o skutočných vlastníkoch, napríklad v Luxembursku. Žiaľ, pán predseda ruší No, rečníka definitívne prerušili. A teraz pán Rosaty. Ďakujem, pán predsedajúci. V prvom rade sa chcem poďakovať pani komisárke Jurovej za to, že dávam európskym občanom niečo, čo sme, po čom sme volali už veľmi dávno, a to je vypracovanie čiernej listiny EU tretích krajín. Chcem sa vám poďakovať za túto iniciatívu, pani komisárka. Súčasne by som rád povedať kolegom, že e, spolu e, s Ehm, krajinami Vyšegrádskej eh, štvorky si myslíme, že teda používanie eh, tejto legislatívy je veľmi dôležité pre náš boj proti praniu špinavých peňazí. No a doteraz teda musím povedať, že vítam novú metodológiu, ale očakávam, že komisia zapojí ďalšie eh, hodnotenia, osobitne keď sa pozrieme na Rusko ďalej, nedostatky v boju proti praniu špinavých peňazí. Ja si myslím, že všetky tie škandály, ktoré sme mali, boli spojené s ruskými peniazmi alebo ruskými jednotlivcami. Občania Európskej únie od nás očakávajú, že budeme konať a že budeme bojovať proti praniu špinavých peňazí. Komi, pani komisárka, chcem vás vyzvať, aby ste prišli s novým delegan- delegovaným aktom v tejto veci. Pán López Ageliar, nech sa páči. Vážený, pana, vážená pani komisárka Jourová, v priebehu tohto volebného obdobia sme vyjadrili naše poľutovanie nad tým, že rada systematicky blokuje niektoré dôležité legislatívne texty. Keď sa pozrieme na výsledky v oblasti proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu, ten výsledok nie je zanedbateľný. Nemôžeme ho e, zanedbávať. Máme piatú smernicu proti praniu špinavých peňazí, bola schválená, a bude platiť v celej Európskej únii. Máme smernicu o trestnom práve, čo je tiež veľmi dôležitý nástroj pre e, zbližovanie trestných právnych systémov. Posilňuje sa takisto rola tohto parlamentu. Naša socialistická skupina všetky tieto iniciatívy podporila e, vo, výboru, vo výbore TAX a teraz komisia musí odolať tlaku rady, ktorá sa snaží ten zoznam krajín roztrieštiť, teda tých krajín, ktoré sú podozrivé z týchto nepriateľných praktík. Komisia musia naďalej postupovať veľmi tvrdo a pripomínam to práve v dnešný deň, kedy si pripomíname 15 rokov od veľkých atentátov v Španielsku, kde zahynulo najviac ľudí v teroristických útokoch vU. E Musíme byť veľmi rozhodní, pani komisárka, pani Sargentini. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Máme, my sme rokovali s parlamentom dvakrát a ja som bol spravodajcom smernice a tento parlament podporu nedostal. Totiž e, nekonali sme dosť rýchlo na to, aby sme mohli postupovať proti e, terorizmu. Ale komisia robí práve to, čo musí robiť. Chráni nás proti terorizmu tým, že bojuje proti financovaniu terorizmu. Teraz argument, postup nepoznáme. Mohli by ste nám vysvetliť, aký problém bol napríklad v Saudskej Arabii? Napríklad. Pán Orbán Kaspo. Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci,